jedine, ak to bude jednoznačná dohoda zo strany všetkých členských krajín. Ďakujem, pán predseda, ďakujem. Diskusia je ukončená, hlasovať sa bude zajtra, v útorok 8. októbra o, napoludne. Teraz prejdeme k správe Macony a slovo dávam pani Erminie Macony. Ďakujem pekne, pán predseda. správa, o ktorej diskutujeme, sa týka dopadov štrukturálnych výdavkov na miest na regionálne rozpočty a okrem toho ide aj o pakt rastu a stability kríza spôsobila prísnejšie pravidlá na výdavky a nie je tu prepojenie medzi výdavkami a úsporami a problém je ten, že politika zameraná na obnovu hospodárstva a rast e, má problémy. Má to zvlášť dopad na koheznú politiku. Výdavky na investície sú zamerané na to, aby sa e, prekonali sociálne rozdiely medzi členskými krajinami, ale miestne regionálne orgány, ktoré majú implementovať európsku agendu, nerešpektujú svoje záväzky. E, sú tu percentá o výdavkoch, ktoré dokazujú, že kohézia e, ustupuje. Investície, ktoré sa realizujú, by mali byť v súlade s európskymi pravidlami. Prepačte, Prvá myšlienka je, aby sme vylúčili verejné výdavky z koheznej politiky a z investičnej politiky e, z definície štrukturálnych deficitov SGP a toto dôvod je ten, že tieto výdavky sa snažia o dosiahnutie cieľov 2020, teda konkurencieschopnosť e, a zamestnanosť. E, toto znamená, že toto je patová situácia, pretože výdavky sú brzdené a sú tu sankcie preto, lebo sa nerobia výdavky. Druhý návrh tejto správy je ten, že v každom prípade prepočty e, e, výdavkov, ktoré vedú k investíciám, by sa mal týkať čistých daňových e, výnosov. To by E, malo vplyv potom na čísla, podľa ktorých sa kalkuluje deficit. Tretí návrh na začiatku programovacieho obdobia by sme mali mať všetky prostriedky v rozpočte a národné e, rozpočty by boli tomu podriadené. To znamená, že miestne regionálne orgány by si mohli vyvážiť svoje rozpočty, keďže e, to bude spojené s investíciami v budúcich rokoch. Komisia členské krajiny by mali brať do úvahy návrh vyplývajúci zo súčasných rokovaní o koheznej politike. Myšlienka väčšej pružnosti je dobrá a spomína sa to aj e, v rámci práce spravodajcov, ktorí pracujú na tomto koheznom balíku. E, takmer jedno e, značne to bolo odhlasované, 40 bolo za, iba 40 sa zdržali, to je pozitívny návrh aj zo strany e, výboru pre zamestnanosť a výboru pre rozpočet. Táto správa je v súlade s diskusiami, ktoré boli otvorené v rámci Európskej rady, je v súlade so záväzkami zaviesť zlaté pravidlo do európskej fiskálnej politiky a e, ide o budovanie Eh, úspešnej a inkluzívnej Európy do roku 2020. Nemôžeme eh, eh, v tomto parlamente nepodporiť zamestnanosť, rozvoj infraštruktúry, obnovy hospodárstva a tak ďalej, ak nevyriešime tieto kľúčové body E, repak teraz tu a stability, tak sa nám to nepodarí. Čiže vzhľadom na tieto úvahy ja dúfam, že Európsky parlament e, e, podporí celú správu, pretože to by ukázalo, že parlament si uvedomuje svoju úlohu zodpovedného legislátora. Takže nebudeme blokovať tento legislatívny proces. Slovo dávam najskôr pani Angelili. Ďakujem pekne, pán predseda. Správa pani Macon je vynikajúca. Je to hmatateľný návrh na zabezpečenie toho, že tu bude primeraná pružnosť, pokiaľ ide o pakt rastu a stability. Musí to byť rovnováha medzi jednotlivými stranami. A je to dobrá myšlienka nezapracovať sem produktívne investície. 60 z týchto investícií sa vynakladá na miestnej regionálnej úrovni. To treba pripomenúť. Taktiež, že čiastočne vyčlenujeme národnú um, národnú úroveň spolufinancovania. Toto je strategické. Je to dôležité, aby sme dosiahli cieľe EU 2020. Týka sa to konkurencie schopnosti, zamestnanosti, ktoré treba udržať. Podľa mňa musíme povedať aj to, že pakt je paktom stability, ale je to pakt rastu v rovnakej miere. Nechceme sa znovu ponoriť len do úsporných opatrení. Ďakujem, pán Tabadži. Ďakujem. Pán predseda, vážená pani komisárka, e, chcem e, pogratulovať kolegyni Maconi za skvelú správu a súhlasím e, s návrhmi. Politika súdržnosti, kohezná politika je mimoriadne dôležitá v živote EÚ a bohužiaľ v období medzi 2014 a 2020 sa tá, ten objem prostriedkov zmenšuje a z tohto pohľadu sú tie návrhy kolegyni Macony veľmi dobré, aby tu pravidla boli flexibilnejšie, aby e, tie makrofinančné, makrospodárske ukazovatele boli zohľadnené. Podporujem e, pani Macony v tom tvrdení, že politika kohezna by mala vyzerať tak, aby e, štátna, štátne spolufinancovanie neplatilo, aby sa to nevnímalo ako chýbajúce prostriedky, a ja aj v mene nových členských štátoch podporujem tento návrh. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Gallagher. Spravodajkynia predstavila veľmi dôležitú správu. hospodárska recesia napriek tomu, že BMW bola prepracovaná, rozvinutejšie regióny e, sa snažia túto situáciu zlepšiť. Špeciálne ustanovenie 100 miliónov eur. Viackrát som o tejto téme hovoril vo výbore pre regionálny rozvoj. Žiaľ, e, tento región má ešte dostať dotačné prostriedky Okrem teda týchto regiónov je tu aj spolufinančná úloha, rozvoj e, je ohrozený a to sa týka aj e, írskeho vidieka, aby som teda spomenul niektoré regióny. Ďakujem. Slovo má pán Krysodelos. bohužiaľ bez mikrofónu. Mikrofón. Yes. Okay. Yes. Ďakujem pekne. Náš kolega hovorí o základe tohto problému, o základnom probléme. Musíme čeliť kríze ale len úspory nedovolujú nájsť riešenie. E, musíme uznať, že je tu problém nezamestnanosti, problém zadlženia, vidíme, že sociálna kohezia mizne. Takže čo máme urobiť? Musíme znížiť verejné e, výdavky, ale zvýšiť e, výdavky pre regióny, aby sme podporili miestne hospodárstvo. Regióny potrebujú investície, investície majú, e, sú najdôležitejšie regióny, majú najviac problémov Eh, musí to byť štátny rozpočet, ktorý im umožní čeliť týmto problémami, ale eh, ciele 2020 nebudú dosiahnuté. Kohezné fondy a ostatné štrukturálne fondy, ako aj ostatné investičné fondy, musia pomôcť regiónom, ako aj malým a stredným podnikom, eh, sociálnemu hospodárstvu musí tu byť väčšia pružnosť v týchto programoch, väčšia efektívnosť vo využívaní týchto fondov a regióny samotné musia zlepšiť svoju absolútnu kapacitu, inak budeme v začarovanom kruhu, ktorý e, neprinesie koheziu, ale rozdiely medzi regiónmi. To vidíme v regiónoch, ako aj e, medzi jednotlivými krajinami. Slovo má pani Maletič. Zahvaljujem predsjedavajući, posebno zahvaljujem izvjestiteljici na ovom... E, ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za túto správu, ktorá poukazuje na dôležitosť aktívneho zapojenia e, miestnych a samozprávnych orgánov e, v rámci politiky koheznej a hlavne chcem aj ja zdôrazniť dôležitosť strategického rozmeru na EU úrovni a ich previazanie strategických cieľov s cieľmi lokálnymi a miestnymi. Ďalej je tu dôraz e, na e, miestne akčné skupiny. E, správa obzvlášť zdôrazňuje že v rámci tých štruktúrálnych výpočtov by sme nemali započítavať prostriedky z štruktúrálnych fondov na jednej strane nevyhnutná fiskálna konsolidácia, na druhej strane e, treba podporovať e, rast a vývoj aj formou štruktúrálnych e, fondov. Ináč nebude možné zabezpečiť rast. A teraz pani Tomašic. Ďakujem. Ako poslankyňa, europoslankyňa z Chorvátska, kde regionálne miestne samozprávy čelia vážnym problémom s finančnou udržateľnosťou, Rada by som e, upriamil vašu pozornosť k dôležitosti tejto záležitosti. Nemali by sme však nástojiť na uplatňovaní jednotného modelu, pretože e, lokálne a regionálne orgány sú rozdielne, nevyznačujú sa rovnakou, miery, rovnakou mierou decentralizácie. Súhlasím s návrhom, že menej rozvinuté jednotky alebo úrady by mali byť oslovené, mali by e, byť podporné vo svojom e, raste, ale tie ostatné by nemali byť e, diskriminované existenciou tých chudobnejších orgánov samozprávnych. Peniaze by mali byť vynakladané efektívnym spôsobom. Bohatšie členské štáty by nám mohli ponúknuť oveľa viac ako len peniaze. Mohli by nám ponúknuť rady a pomoc pri implementácii reforiem reformy, ktoré spravia z nášho systému efektívnejší systém vo všeobecnosti. Ďakujem. Evo, trenutná kríza je zaista utiecala na... Ja, ďakujem pekne. Pani Švica e, finančná kríza e, postihla veľmi výrazným spôsobom e, miestne a samozprávne orgány. Na jednej strane sú svedkami krátenia prevedených prostriedkov zo strany vlády, na, na nich teda na druhej strane sú e, nútení k zlepšovaniu služieb, ktoré poskytujú. E, som presvedčená, že orgány miestnej samozprávy by sa e, mali snažiť o rozumné a inteligentné investovanie. Mali by sme podporiť v parlamente návrh veľkou väčšinou. Musíme sa sústrediť na konkrétne opatrenia smerom k rastu, smerom k zamestnanosti a takisto by sme mali si zabezpečiť rast, ktorý bude konkurencieschopný E, tie miestne orgány by i nemali trpieť e, z dôvodu ťažkostí, s ktorými sa e, trápia na národnej úrovni. A preto chcem, aby boli zavedené takéto pravidlá, aby bola zvýšená transparentnosť pri riadení štruktúrálnych fondov, aby sme tým pádom mali možnosť implementovať projekty rýchlejším spôsobom. To je veľmi dôležité z pohľadu Chorvátska, ktoré teraz začína využívať tieto fondy. Tá, páni Ferreira, pán Ferreira. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa uznáva skutočnosť, že je tu stále rastúca nerovnosť medzi regiónmi v rámci Európskej únie, ale ako e, zvrátime takúto tendenciu nepriaznivú e, spoločné politiky v rámci jednotného trhu a neoliberálne uvažovanie kapitalistickej povahy e, nevyhnutne vedie k nerovnosti, k rozdielnemu vývoju, takže zdroje v rámci kohezie e, netrafili ten svoj cieľ a nikdy e, nemohli byť dostačujúce. Po druhé, na to, aby sme zvrátili takúto tendenciu, to si vyžaduje výraznú zmenu v rámci e, politík Európskej únie. Musíme uznať právo každej krajiny, každého regiónu, aby využili tie kapacity svoje. Potrebujem viac prostriedkov smerovať do kohézie namiesto tých krátení, ktorí sme svedkami eh, v rámci eh, viacročného finančného rámca 2013-2014. Mali by sme sa vyhnúť eh, nejakému míňaniu a mali by sme mobilizovať prostriedky EÚ a mali by sme sa takisto vyhnúť pravidlám podmien- podmienosti makroekonomickej. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za možnosť vystúpiť k tejto dôležitej téme nakoľko som sám členom výboru pre regionálny rozvoj. Chcel by som eh, opäť vyzdvihnúť prácu spravodajkyne. Eh, keď sme diskutovali o 2020, tak kľúčovým slovom bolo zjednodušenie. V eh, nedávnych časoch sme sa presunuli smerom od zjednodušeniu k flexibility. Flexibilite. A ak dokážeme implementovať tieto dve ašpirácie, tak zabezpečíme si podľa mňa veľký pokrok a zabezpečíme, že prostriedky sú dobre vynakladané na prospech všetkých obyvateľov. HDP, ako povedal kolega Gallagher, nebolo dokonalým modelom a určite v rámci regiónu sú veľmi chudobné oblasti a preto je nevyhnutná flexibilita. Je nevyhnutné vytvárať skupiny typu líder, ktoré dokážu potom realizovať veci, ktoré sú naozaj dôležité pre tú komunitu a musíme to zabezpečiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Sanchez-Smith. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. Áno, rozpočtové obmedzenia a spotreba nie sú neutrálne. Európa investovala 350 miliónov eur od roku 2006 na rozvoj regiónov a e, národné a regionálne orgány musia financovať len jedno dodatočné euro na každé dve investované zo strany EÚ. Takže niektoré miestne e, spoločenstva nedokážu nájsť toto dodatočné euro. To nie sú úspory, ktoré sú s dôvodom e, problémov, ale kumulácia deficitov. To je jeden z základných predpokladov budúcej prevencie. Áno, potrebujeme prúžnosť, ale členské krajiny a miestne združenia musia byť prísne, musia plniť sľuby, ktorým ich vyjaže príslušnosť k EU, rešpektovať pak rastu a stability, ako aj hľadať efektívnosť využívania európskych prostriedkov, rast ehm, musí mať ehm, udržateľný a zdravý základ. Ďakujem pekne, pani Borsa. Ďakujem. Pán predseda, kohezná politika je najdôležitejším nástrojom Európskej únie v boji proti recesii a kríze, ale rozpočtové e, obmedzenia by mohli zrušiť pozitívny efekt koheznej politiky. Eh, úsporné opatrenia na národnej úrovni na, a ťažkosti financovať miestne programy vážne poškodia alebo znížia príležitosť primerane využívať štrukturálne fondy. Naj, eh, rizikovejšia je miestna a regionálna úroveň, ktorá trpí najviac. Preto podporujem túto správu v tom zmysle, že

preto by sme mali venovať väčšiu pozornosť zlepšeniu dostupnosti európskeho sociálneho fondu najmä pre menšie projekty na miestnej úrovni. ďakujem za pozornosť. ďakujem pekne a teraz dávam slovo pani damanaki pani komisárke. ďakujem pán predseda. Komisia víta iniciatívu parlamentu a tiež súhlasíme s obavami, ktoré sú vyjadrené v správe. Hospodárska kríza naozaj e, ovplyvnila konvergentný proces medzi európskymi regiónmi a regionálne rozdiely rastú, zvlášť pokiaľ ide o nezamestnanosť. Miestne regionálne orgány sú kľúčové, aby pomohli e, obnove európskeho hospodárstva zo súčasnej krízy, vymanenie sa. V roku 2011 viac ako 46 e, rastu a výdavkov týmto smerom v Európskej únii 27 členských krajín bolo na úrovni podnárodných orgánov. 46 niektoré národné vlády tiež prispievajú podstatným spôsobom k verejným investíciám. V roku 2012 asi 60 všetkých verejných investícií v Európskej únii 27 českých krajín prichádza od podnárodných orgánov. Hospodárska kríza znížila výnosy pre miestne regionálne orgány. To je pravda. A e, výdavky a verejné investície sa značne obmedzili v roku 2011 podnárodné e, verejné investície sa znížili o 2,1 a vrátili sa na úroveň roku 1997, teda v reálnom číslach to znamená, že klesli o 5,8% v roku 2010, o 6,5% v roku 2011 a 2,6 v roku 2012. To znamená, že táto situácia má negatívne dopady Viaceré členské krajiny e, signalizovali e, zrastúce ťažkosti v kofinancovaní európskych programov, čo negatívne ovplyvňuje aj európske ciele. Tento trend je zdrojom obav, pretože ukazuje, že hospodárska kríza vážne ovplyvňuje schopnosť regiónov a miestnych orgánov poskytovať e, verejné prostriedky, ktoré sú kľúčové preto, aby sa zachovala perspektíva rastu do budúcnosti. Komisia navrhla viacero opatrení, aby sa zjednodušilo rozpočtové riadenie týchto zdrojov. Poprvé, zvýšenie spolufinančných eh, mier prostredníctvom top-up v súčasnom období a v budúcnosti. Po druhé, súčasná situácia si vyžaduje aj to, aby využívané zdroje boli využívané čo najefektívnejšie. Zvlášť ide o strategickú orientáciu programov v rámci stratégie EU 2020 postupy boli zjednodušené a využívajú sa alternatívne finančné nástroje. Po tretie, kohezná politika by mala byť sprevádzaná makroekonomickými reformami v rámci európskeho semestra. Z tohto dôvodu séria nástrojov, kde sa prepája kohezná politika a makroekonomické riadenie, boli zavedené vo forme tzv. makroekonomickej podmienečnosti. Zároveň komisia oznámila, že umožní e, pod určitým, za určitých podmienok dočasné odchylky od požiadaviek e, paktu rastu a stability, aby sa vyhovelo potrebám národného spolufinancovania európskych projektov. Implementačné Eh, detaily týchto postupov boli nejedno objasnené zo strany komisie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, diskusia je týmto ukončená. Hlasuje sa zajtra v útorok 8. oktobra na poludne. Teraz nasleduje správa James Ellis. Slovo má pán James Ellis. Eh, grazie.